Teraz e, Budeme pokračovať poslednou témou. Ide o rovnaké postavenie, o princíp rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Ide o transpozíciu a uplatňovanie smernice z 2002-73. Spravodajkyňou je Tezaria Madurel má 4 minúty čas na predstavenie svojej správy. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Tá smernica, ktorú sa odvoláme v tejto správe, je e, zmena smernice 78 o tejto otázke, ktorá vznikla na základe z z Amsterdamu a um, judikatúry Európskeho súdneho dvora a tiež z novej sociálnej reality. Je to zmena, ktorá zahrňa kľúčové e, prvky pri pokroku v budovaní práv žien, ktoré sa hodnotia v tej správe. Zároveň text, e, ktorý je e, zahrnutý v e, definícii priamej a nepriamej diskriminácie a sexuálne obťažovania vyžadujú členské štáty, aby prinútili podnikateľov, aby prijali opatrenia proti na zabranenie všetkých diskriminácií podľa pohľavia. S tejto smernice členské štáty, okrem toho, že sa zavezujú vytvoriť orgány na budovanie rovnosti pohlavy, Eh, tiež eh, príjmajú záväzok eh, plniť sociálny dialog s cieľom podporiť rovnaké zaobchádzanie v pracovnej oblasti prostredníctvom kolektívnych zmluv. Tiež sa príjmajú záväzok posilniť úlohu milovných organizácií pri podpore rovnosti a tiež upraviť postihy pre tých, ktorí nebudú plniť požiadavky tejto smernice. ak e, by Európska komisia mohla vypracovať správu, ktorá v súlade s samotnou smernicou e, sa má vypracovať každé 4 e, roky. Naša práca na hodnotenie by bola pomerne jednoduchá. A preto všetky členské štáty by už museli transformovať tú smernicu v stanovenej lehote. Keď by to urobili dobre, a tiež by museli všetky tie správy podať komisii. A toto nie je situáciu, v ktorej sa nachádzame Českým štátom um, bolo oznámené, ktoré opatrenia treba urobiť, aby transponovali túto smernicu a e, komisia začala um, konanie pre uh, neplnenie smernice a v maji um, boli um, dve takéto otvorené konania proti členským štátom a uh, okrem toho, vzhľadom uh, na zložitosť tejto smernice, uh, komisia uh, zistila problémy s transpozíciou v viacerých členských štátoch, uh, hoci prostredníctvom dialogu sa im podarilo mnohé z nich vyriešiť. Aby sa však zrealizovala správa, ktorej bola pri na užitočná a čo najkomplexnejšia. Ehm, potrebovali by sme mať dispozíciu viac údajov a preto ehm, tiež eh, vyžadujeme informácie od eh, členských štátov. Vďaka informácií, ktoré nám poskytla komisia ehm, informácií od členských štátov prostredníctvom orgánov na zabezpečenie rovnosti a prostredníctvom národných parlamentov a tiež kolegov z rôznych skupín sa nám podarilo vypracovať túto správu, ktorá nám dáva i jasnú myšlienku o tom, ako prebieha proces transpozície v každom z členských štátov. Prostredníctvom skúseností, ktoré sme zažili, chcem povedať, že spolupráca medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom bola zásadná preto, aby sme mohli dobre urobiť našu prácu. E, informácie, ktoré nám poskytli parlamenty a orgány pre zabezpečenie rovnosti, e, boli dôležité a bez nich by sme mohli urobiť túto e, správu do také hĺbky, ako sa nám to podarilo. Tiež by to bolo možné bez hladkej spolupráce, ktorú sme mali s Európskou komisiou a bez celej pomoci ľudí výboru FAM, môjho kanceláriu aj mojej parlamentnej skupine. Všetkým týmto ženám sa chcem poďakovať. Tiež sa chcem poďakovať za príspevky tieňových spravodajcov. Našim cieľom um, bolo od uh, prvej chvíle zabezpečiť, aby um, naša um, práca bola aj prísna, aj e, užitočná a e, tiež e, pred tom koncenzu. A vďaka tomu sme mohli urobiť snímku situácie, v ktorej sa nachádza transpozícia. Dôležité je smernice, ktorá dáva Európskej únii účinné nástroje na to, aby členské štáty posunuli svoju legislatívu v oblasti rovnosti zaobchádzania v pracovnej oblasti, čo je zásadná vec, aby sme splnili ciele, ktoré sme si stanovili ako Európania. Nezabúdajme na to, e, že e, ešte dnes e, Európska čo týka miery zamestnanosti, je tam rozdiel 28,4 bodov medzi mužmi a ženami a sme ďaleko od plňa cieľu Lisabonskej stratégie dospieť k 60% zamestnanosti žien do roku 2010 a že ženy ešte priemerne dostávajú mzdu o 15% menšiu ako muži. A táto správa má ešte viac vzbudiť svedomie členských štátov štátov. Ak sa nám to podarí, budeme spokojné. E, ďakujem pekne, pani komisárka. E, takže nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia víta správu parlamentu o tejto dôležitej smernici a ďakujeme pani Madureli za e, skvelú prácu. Smernice 2000, e, Európskej komisii je dôležitým nástrojom proti diskriminácii žien, či už ide o odborné vzdelávanie, postupe alebo podmienkach života prispela k e, značnému e, zlepšeniu legislatívy a da poskytuje jasnú definíciu jednotlivých druhov diskriminácií a poskytuje inovatívne právne riešenie, zahrňa ochranu e, tehotných žien, žien na materskej dovolenke, účasť sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií a zabezpečujú rodovú rovnosť na pracovisku, ako aj e, vytváranie príslušných orgánov na zaistenie rovnosti. Táto správa má osobitný význam, pretože existujú viaceré e, príklady nerovnakého zobchádzania s mužmi a ženami v oblasti zamestnania. Upozorňuje členské štáty, komisiu, sociálnych partnerov a občianskú spoločnosť na kľúčové ustanovenie tejto smernice a zdôrazňuje potrebu zabezpečiť jej e, úplnú aplikáciu a preto prispieva k e, lepšiemu plneniu um, ustanovení smernice a zlepšeniu informovanosti o legislatíve spoločenstva a o rovnakom zachádzaní s mužmi a ženami. Ako ochranca zmluv e, komisie naďalej veľmi pozorne sleduje implementáciu e, smernice v členských štátoch udržovať dialog s členskými štátmi v súvislosti e, s e, postupom e, zameraným proti porušenie ustanovení smernice s tým, aby sme zabezpečila jej plnenie a v rámci povinnosti prekladať správy v súlade so smernicou. V prvej polovici tohto roku komisia pripraví správu o uplatnení tejto smernice vo všetkých členských štátoch a oznámi predložil túto správu Rade a parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem e, pekne. Mm, o tejto správe sa bude hlasovať e, v, vo štvrtok. Takže ukončili sme e, svoju prácu a 13. januára budeme pracovať od 9. do 13. A potom od 15. do 19. a potom od 21. Mm, do 24.